Kolegyne, kolegovia, teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu a ide tu o otázku na ústne zodpovedanie na komisiu a k téme bezpečnosť letectva, čierny zoznam leteckých spoločností EÚ. Ako prvá dostane slovo pani Tika ako autorka otázky na 5 Nech sa páči. Thank you, Madam uh, Chair. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Asi počkáme chvíľočku. You, Chair, Mr... Uh, Ďakujem, pani predsedajúca, pán Piebalks, pán komisár. Otázku vzniesol Brian Simpson uh, v mene výboru pre uh, dopravu a e, cestovný e, ruch. Chceme sa zamerať na efektívnosť čierneho zoznamu leteckých spoločností a tento zoznam mal menovať tie spoločnosti, ktoré nedodržiavali E, medzinárodné pravidlá bezpečnosti. Cieľom bolo zvýšiť účinnosť týchto pravidiel a bolo to v dôsledku viacerých leteckých nešťastí v rokoch 2004 a 2005. O 4 roky neskôr vieme, že čierny zoznam je efektívny nástroj na implementáciu bezpečnostných štandardov ICAO a na ochranu občanov EÚ. Chcem sa spýtať, ako teraz máme pokračovať v tejto práci? Inými slovami, ako môžeme zvýšiť bezpečnosť a ako môžeme ďalej pracovať na zvýšení bezpečnosti globálneho letectva. Čierny zoznam nemá iba identifikovať nebezpečia, rizika, ale má za úlohu aj zabezpečiť, aby tieto informácie boli komunikované občanom EÚ. Ako by sme mohli zabezpečiť, aby občania EÚ, ktorí cestujú mimo EÚ, si uvedomovali, e, ktoré sú tie letecké spoločnosti, ktoré nie sú bezpečné a napriek tomu prevádzkujú lety. Niektoré letecké spoločnosti nie sú na tomto zozname, ale ja sa pýtam, a ako si môžeme byť istí, že pasažieri si uvedomujú závažnosť situácie? aké by mohlo byť efektívne zlúčiť národné čierne zoznamy do jednoho zoznamu EÚ. Zoznam je len dobrý do tej miery, do akej miery máme prístup k informáciám o bezpečnosti leteckých prepravcov. Ako by sme mohli ešte zlepšiť prístup k spoľahlivým informáciám, to je ďalšia otázka. To neznamená iba, že sprísníme kontroly v členských štátoch, ale skvalitníme aj informácie, ktoré dostávame o tretích štátoch, štátov. Chcem sa spýtať, čo v tomto chce robiť komisia, aby sme zlepšili kvalitu informácií od tretich štátov. Chce komisia vytvoriť nejaký systém medzinárodnej výmeny týchto informácií. Možno by sme tým urobili krok e, smerom k vytvoreniu celosvetového čierneho zoznamu. Tento zoznam je efektívnym nástrojom, to už sme dokázali, pretože vytvára stimuly pre letecké spoločnosti, aby zlepšovali bezpečnosť. Chcem sa ale ešte spýtať, ako zlepšiť bezpečnosť globálneho letectva? Chcem sa spýtať, či komisia chce podporovať národné orgány pre bezpečnosť e, letectva, bude kontrolovať, či sa e, dodržiavajú normy ICAO, je dôležité, aby sme mali informačné kanály s verejnosťou a je takisto dôležité, aby z dlhodobého hľadiska sme naďalej podporovali implementáciu noriem ICAO na celom svete. To bude najefektívnejší spôsob, ako zlepšiť bezpečnosť pre všetkých cestujúcich. Výbor pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu sa teší na spoluprácu s komisiou a e, teší sa na to, že budeme sa snažiť urobiť ďalšie pokroky pri vytváraní tohto zoznamu. Ďakujem. Teraz za komisiu pán komisár Piebalgs. Ďakujem pekne pani Tikau za pozitívne hodnotenie tohoto postoja k čiernemu zoznamu. A komisia presvedčená, že tie opatrenia, ktoré máme v dispozícii, zabezpečia, aby sme mali k dispozícii príslušné informácie pohľadne letov do štátov mimo Európskej únie. Zoznam zákazných leteckých spoločností v Európskej, Európskej únii e, je k dispozícii na internete verejnosti a Komisia je v úzkom kontakte s organizáciou ICAO a sme informovali o každom upravení toho zoznamu. Toto je dobrá forma pomoci pasažierom. Národné úrady pre leteckú bezpečnosť majú povinnosť e, informovať pasažierov o tomto zozname prostredníctvom internetových stránok, stránok a aj vo svojich priestoroch. Zoznam obsahuje užitočné informácie pre tých, ktorí chcú cestovať mimo Európskej únie a, a títo pasažieri teda majú možnosť necestovať s týmito spoločnosťami. No, zároveň musím upozorniť, že táto, toto sa neuplatňuje mimo Európskej únie. Preto je dôležité upozorniť na práva pasažierov, že by mali poznať identitu každej leteckej spoločnosti, s ktorou leteli, aby o tom boli informovaní pred samotnou cestou. Cestovná kancelária, tour operátor alebo letecká spoločnosť musí informovať pasažierov v okamihu rezervácie o identite, identite leteckej spoločnosti alebo o tom, kto operuje ten let. Pasažier musí byť informovaný o všetkých zmenách eh, operujúcej spoločnosti, to v okamihu check-inu alebo najneskôr pri nastúpení na lietadlo. Zároveň je tu možnosť aj na náhradu alebo na prebukovanie e, letenky a takto sa posilní práva pasažierov. Čo sa týka zdrojov informácií, ktoré sa využívajú na monitorovanie toho, či operátor je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, tu sú bezpečnostné audity, ktoré vykonáva ICAO potom sú to možnosti, ktoré, e, od toho, že informujú kompetentné orgány tretich štátov. A potom je tu Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť, ktorá koná v rámci e, šetrení a inšpekcií v rámci Európskej únie, alebo sú to potom technické misie mimo Európskej únie. Kontroly, ktoré sa vykonávajú u dopravcu alebo na lietadlách, na letiskách, to je v súlade s programom leteckej bezpečnosti a zodpovedá to požiadavkám relevantných pravidel pre leteckú bezpečnosť a zároveň je dôležité poskytovať informácie o nehodách alebo o incidentoch a v tejto súvislosti sú vypracované príslušné správy. Dôležité je spomenúť, že Európska komisia nemá komplexný zoznam krajín tejto fáze, ktorí majú potom legislatívu, ale napríklad Bahrajnu a v Saudskej Arábii a e, e, Južnej Kórei, oni uplatňujú napríklad e, podobné pravidlá ako Európska únia. To znamená, že by som chcel povedať, že my sa budeme snažiť spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sme rozširovali tento zoznam a takto budeme sa snažiť posilňovať potrebnú bezpečnosť v oblasti leteckej dopravy. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz sa dostávame k rečníkom v mene politických skupín a ako prvá dostane slovo pani Deveirak na dve minúty za EPP. Nech sa páči. Mikrofóne má rečnička zapnutá. Ďakujem, pani predsedajúca. Spravodajca hovorí o tomto nariadení spred 5 rokov. Ja som rada, že sme vytvorili funkčný mechanizmus, ktorý sa osvedčil Správa komisie o aplikácii nariadenia o čiernych zoznamoch je veľmi kompletný, navrhuje mnohé zaujímavé e, smery a myslím si, že by sme mali na svetovej úrovni harmonizovať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti letovej prevádzky. Mám však niekoľko otázok. Ako sa realizuje právo na obranu, pretože tam sa práv cestujúcich. Týka sa to všetkých spoločností alebo len tých, ktoré spadajú pod úrad leteckej civilnej ochrany danej krajiny, alebo ako je to možné pre niektoré spoločnosti, že jednoducho unikli e, z týchto, z týchto kritérií čiernych zoznamov. Komisia veľmi presne sleduje všetky lietadla spoločnosti, ktoré sú na zozname alebo ktorým bolo odňaté právo lietať. E, snaží sa o to, aby tieto lietadla nelietali opätovne pod novým menom. E, podarilo sa identifikovať mená, ktoré prijali takéto zakázané spoločnosti po zmene mena a po zmene registrácie. Keď sa nejaká spoločnosť e, ocitne na čiernom zozname, sú, má komisia informácie o pasažieroch, ktorí takto prišli o svoje prostriedky pri kúpe lístkov a má nejaký mechanizmus ich odškodnenia. Viacerí poslanci dostali e, správy ohľadne Indonézie, kde sú všetky spoločnosti zakázané a tam nás žiadajú, aby sme zaintervenovali pred komisiou e, s za účelom stiahnutia Indonézie z tohto zoznamu. E, chcela by som vedieť teda, aký je e, stav v situácii tejto krajiny, lebo chcela by som vedieť, či Indo, Indonézia naozaj vyvinula úsilie na odstránenie nedostatkov, ktoré boli konštatované. Um Ďakujem pekne, teda dá pominúť pán Elkadravi. Ďakujem pekne pán komis, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Skutočne je dôležité viesť diskusiu o čiernom zozname práve v takéto zaujímavej dobe, kedy vidíme, že letecká doprava v Európe je skutočne chaotická. Pevne verím, že zajtra bude možnosť viesť aktuálnu diskusiu na túto tému. A no, čo sa týka toho čierneho zoznamu, tak to je podľa mňa veľmi dôležitá téma a myslím si, že môžeme povedať, že sme boli v tejto oblasti úspešní bol tu určitý impuls od pani De Veira, ktorá roky na tejto téme pracovala. Myslím si, že toto je určitý úspech, ktorý musíme ďalej rozširovať, musíme sa z toho poučiť, z tých skúseností, ktoré sme nazbierali. A myslím si, že je nutné posilniť úsilie pre všetkým, čo sa týka informovania pasažierov. Určite je pravdou, že teda je určite dôležité, že pasažieri musia byť informovaní prostredníctvom letecké kancelárie o tom, či daná letecká spoločnosť je na čiernom zozname alebo nie. Okrem toho musia mať pasažieri možnosť sa rozhodnúť, akým, akým dopravcom poletia. Preto je dôležité mať tieto informácie, lebo častokrát e, pasažieri cestujú do krajín, kde operujú o takéto letecké spoločnosti. Je dôležité byť informovaný včas. Myslím si, že musíme sa zamýšľať nad tým, ako by sa to dalo lepšie riešiť. A potom ešte ďalší aspekt. Mali by sme prispieť k tomu, aby sa zabránilo tomu, aby sa dostávali ďalšie letecké spoločnosti na zoznam. Možno bolo dobre poskytnúť určitú podporu a určité kapacity tým najchudobnejším štátom. Možno by sme mohli nejako lepšie pomáhať, poskytnúť im eh, príslušný know-how. Takto by bolo možné zabezpečiť to, aby letecké orgány, orgány leteckej bezpečnosti mali potrebné, potrebnú možnosť riešiť tieto problémy. Potom ďalšia dôležitá vec, ktorú spomínala pani Vejrak, je zavádzanie jednoducho môže dochádzať určitým eh, medzerám, určitým dieram, kde je možné, že eh, letecké spoločnosti na tom čiernom zozname lietajú napríklad na niektoré ostrovy. A potom je dôležité, aby sme sa snažili dosiahnuť celosvetový čierny zoznam. Samozrejme, vykonalo sa to veľké úsilie na strane ICAO, a chcem sa poďakovať aj za spoluprácu s tým kolegom. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Gizine Meissner za ALDE na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V súčasnosti sa nič nedeje. Uh v leteckom e, priestore a teraz onedlho budeme hovoriť o tom, ako napomôcť situácii. Mnohí sa obávajú toho, že letecké spoločnosti budú mať ešte väčšie hospodárske problémy ako doteraz. To ale nesmie ovplyvniť bezpečnosť, pretože tu ide o bezpečnosť e, európskych leteckých pasažierov. Veľkým výdobytkom Európy je to, že je tu voľný pohyb a takisto, že spotrebitelia sa môžu voľne rozhodnúť, ako chcú cestovať a môžu si vybrať leteckú spoločnosť. Aby existovalo takéto slobodné rozhodovanie, musia existovať aj informácie. Počuli sme, že od roku 2006 máme čierny zoznam a v princípe by sme mali byť informovaní o tom, či e, môžeme letieť bezpečne alebo nie. Podľa mňa otázkou je, ako povedal e, pán El Kadrawi, či nie sú nedostatky v tomto systéme, či naozaj dostávame všetky potrebné informácie. Jednak o bezpečnosti chceme predsa, aby všetci ľudia v Európe bezpečne leteli aj pristáli. A druhá vec je, že musíme vedieť e, naisto, či letecká spoločnosť je finančne silná, stabilná. Letecké spoločnosti by mali pravidelne žiadať o, povolenie lietať v európskom e, leteckom priestore európske orgány. Musia mať nielen všetky príslušné kontroly, ale musia byť aj finančne dostatočne stabilné na to, aby mohli dlhodobo fungovať v tomto ekonomickom sektore. Doteraz žiadna európska letecká spoločnosť nebola na žiadnom čiernom zozname, ale Eh, mali sme ten prípad Sky Europe, teda Európska letecká spoločnosť. Európski občania si u tejto spoločnosti zabukovali lety, ale nemali informácie o tom, že eh, spoločnosť sa nachádza krátko pred krachom a tí pasažieri naozaj nemali informácie, ktoré by ich mohli ochrániť. A preto v tomto kontexte ja sa pýtam, i keď komisia povedala, že má informácie a zverejňuje ich, ale ja sa pýtam, prečo tieto informácie v tomto prípade neboli a chcem sa spýtať, či naozaj uh, pasažieri majú vždy tie informácie, ktoré potrebujú a či sa k ním tie informácie dostanú. To by som ešte chcela dať do rozpravy. Ďakujem. Ďakujem za zelených. E, pani Lichtenberger, ďalšia rečnička na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Parlament sa zasadzoval veľmi v období, keď sa vytváral čierny zoznam a takisto sa zasadzoval za to, aby <clears throat> sa to zrealizovalo zodpovedným spôsobom, tak aby tento zoznam poskytol istotu spotrebiteľom. Teraz však ide o to, aby sme si objasnili, či e, sa nám to podarilo, či tá úroveň, ktorú sme dosiahli, je dostatočná. Prvá otázka. Informácie cez internet sú prístupné, to je pravda, ale nie je to vždy také ľahké pri jednotlivých leteckých spoločnostiach. Ja sama som to trošku skúšala a musím povedať, že nie vždy sa tieto informácie dajú okamžite nájsť. Napríklad, keď ide o letecké spoje, eh, s medzi pristátiami, čiže ak idete do tretieho štátu a potom ešte chcete pokračovať, tak tam je už problém. Druhá otázka ako, sú, ako vyzerajú skúsenosti s wet leasingom. Tu sa objavili pochybnosti, že je to vstupná brána pre nespoľahlivé subjekty. Chcem e, sa spýtať, či tu bol nejaký pozitívny alebo negatívny vývoj. Tretia otázka. Chcem sa spýtať, či toto nariadenie o čiernom zozname malo aj preventívny efekt, na letecké spoločnosti, teda že sa viac zaoberali bezpečnosťou, najmä mimo európske letecké spoločnosti. A ďalej sa chcem spýtať, ako funguje selektívne povoľovanie rôznych eh, jednotlivých lietadiel leteckých spoločností, ktoré môžu prísť do Európy. Teraz pán Czarnecki za európskych konzervatívcov a reformistov. Dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, drahí kolegovia. Dúfam, ale nemôžem garantovať, že výbuch islandskej sopky neponesú na svojom chrbte dôsledky zaň, európsky cestujúci v leteckej doprave. Určite, že e, toto prerušenie leteckej dopravy e, bude rekompenzované a dúfam, že to nebude prostredníctvom zvýšenia cien leteniek. Myslím si, že je potrebné e, chrániť spotrebiteľov aj poľských. Opätovne sa vyjadrujeme k tejto téme. Tým pádom vyjadrujeme aj význam, aký v našich očiach tento sektor má. Napokon aj ďalší kolegovia sa k tomu vyjadrili aj počas predchádzajúceho volebného oddiel, obdobia a často sme o tom hovorili. A ešte dovolte jednu osobnú poznámku. Jeden z novinárov veľmi e, mocného mocných poľských novín sa ma spýtal, čím sa zaoberáte v Európskom parlamente. To je taká bezvýznamná otázka. A potom novinár pochopil, že otázka bezpečnosti je úplne základnou otázkou z hľadiska občanov, voličov, spotrebiteľov v celej Európe. A práve čas ukázal, že táto téma bola aj v novinách náležite ohodnotená. No a pokiaľ ide o čierny zoznam, ako prezentovať tento list v EÚ a ako sa o ňom hovorí, ako je vnímaný mimo EÚ. Je to trochu schizofrenické, je predsa nepriateľné, aby európsky cestujúci platili príplatok za bezpečnosť prerušený. Ďakujem pekne, teraz pokračujeme ďalej a teraz vystúpi pán Groš na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Čierny zoznam bol zaujímavým výsledkom tohoto parlamentu a veľmi k tomu prispela pani Vejrak, ako aj ďalší kolegovia v uplynulom volebnom období. Čo sa týka čierneho zoznamu, môže sa to týkať leteckých spoločností, ale aj štátov a lietadiel. A preto je dôležité, aby komisia veľmi presne zodpovedala tú otázku, kde ide o tie štáty, E, čo sa týka pravidel pre tej spoločnosti a čo sa týka jednotlivých e, lietadiel, je dôležité vedieť, ako prebieha ten postup a prečo. Potom ďalšia vec je dôležitá, už svojho času, pred niekoľkými rokmi sme tu o tom hovorili, síce, že pre nás je dôležité to, aby komisia naďalej sledovala tieto opatrenia, tieto akty, ktoré sa týkajú komunikácie pre všetkým smerom parlamentu, toto sa musí zlepšiť, lebo pre nás sú tu niektoré otázky stále otvorené. Samozrejme, dôležité je aj sledovať to, že sú tu letecké spoločnosti alebo lietadlá, ktoré zrazu sú označené iným názvom a ďalej sú prevádzkované. Takže dôležité zabezpečiť tejto oblasti transparentnosť. Potom najdôležitejší bod pre mňa informovanie. My sme toho názoru celkovo a myslím si, že toho názoru sú aj politické skupiny, že občania a pasažieri majú právo to znamená, že musí to byť povinnosť poprvé, aby spoločnosti systematicky informovali o čiernom zozname, potom aby tieto informácie boli k dispozícii bezproblémovo na, na letiskách, ako aj v cestovných kanceláriách. Pre všetkým, keď ide o štáty, ktoré sú známe pre problémy, keď tam smerujú určité cesty, lety, tak dôležité je, že keď dojde k prebukovaniu, a reroutingu, tak aby boli pasažieri informovaní. Myslím si, že už teraz sa podarilo zvýšiť bezpečnosť, toto je nutné ďalej rozširovať a obmedzovať nielen na Európu, ale aby to bol všetkým pasažierom na celom svete. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz ďalšia rečnička, je to Fiona, Fiona Hall na dve minúty. Pani predsedníčka, chcela by som spomenúť jeden problém, ktorý je úzko prepojený s, s bezpečnosťou leteckej dopravy. Ide tu o to, aby tento čierny zoznam Európskej únie bol čo najefektívnejší. V decembri 2008 rada napokon schválila etický kódex, ktorý sa týka e, presunu e, zbraní, ide tu o transport e, vojenského zariadenia a sú tu určité obavy, že nie všetky štáty v Európskej únie, ktoré vyvážajú zbranie, dodržiavajú tento etický kódex. A to znamená, že sa exportujú európske zbranie do konfliktných zón. Dôležité je si uvedomiť, že to určité opatrenie, ktoré bolo veľmi efektívne a, a mohlo by použiť, použiteľné v tejto oblasti. To je tento čierny zoznam. Je tu určitá švedská štúdia, ktorá poukázala na to, že kargo operátori, ktorí boli zapojení do transportu zbraní, do konfliktných zón, sú to tí istí, tí istí prevádzkovateľ, ktorí porušujú bezpečnostné normy. Preto nie je prekvapujúce, že takýto pochybný operátori, kde je nedostatočná bezpečnosť, tak asi vás neprekvapí, že oni aj v oblasti kargo sú takí pochybní. Na no e, toto zistenie vedie k tomu, že je dôležité mať prísne opatrenia na kontrolu e, leteckej spoločnosti, je dôležité myslieť na našich občanov, ale je dôležité myslieť aj na občanov iných kontinentov, tým, čo sa týka Afriky. Musíme si uvedomiť to ničenie, k ktorému dochádza, keď sa podporujú e, konflikty dodávkami zbraní. Chcela by som sa spýtať pána komisára Píbalaksa, ktorý je zodpovedný za otázky rozvoje pomoci, aj rozvoje pomoci. Akým spôsobom by chcel prispieť tomu, aby sa implementoval čierny zoznam veľmi efektívnym spôsobom. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník, pán Ziobro, nie je prítomný. A teraz má slovo pán Marinescu na dve minúty. Mulțumesc, doamna eh, președinte Ďakujem, pani predsedajúca. Čierny zoznam leteckých spoločností je naozaj veľmi dobrým opatrením na ochranu leteckých pasažierov v Európe. Tento zoznam by mal byť čo najlepšie rozšírený, mal, mala by ho rozširovať Európska komisia, ale aj cestovné kancelárie. Všetko samozrejme závisí od dobrej vôle cestovných kancelárií. Na druhej strane je potrebné riešiť aj prípady, keď do nejakého cieľa, do nejakej destinácie existuje len jedno jediné letecké prepojenie. Veľká časť podnikov z tohto čierneho zoznamu lieta do rozvojových eh, tretich štátov, napríklad do Strednej Ázie alebo do Afriky a z toho vyvstáva legitímna otázka, do akej miery môžeme tu zabezpečiť e, spravodlivú hospodárskú súťaž medzi veľkými letickými spoločnosťami Európy, Ameriky a Blízkeho východu keď je situácia s rozvojovými štátmi taká, aká je. Pýtam sa teda, akým spôsobom chce e, Európska únia odoberať licencie, ale okrem toho ešte sa chcem spýtať, ako Európska únia chce podporiť spravodlivé prideľovanie licencií po celom svete, lebo to napomôže spravodlivému rozvoju. Ďakujem, hovorí predsedajúca teraz. Catch the eye, slovo bude mať pán Leichtfried, jedna minúta. Pani predsedajúca, ja mám všeobecnú pripomienku a potom dve, tri otázky. Podľa toho, koľko mi dáte času, všeobecná pripomienka znie. Myslím si, že je to naozaj takmer smiešné, že v súčasnej situácii my ako sociálno-demokratická frakcia sme dostali 9 eh, minút rečníckého času pri eh, troch správach o bezpečnosti dopravy. Myslím si, že tento parlament by sa mal viac eh, starať o veci, ktoré sa naozaj týkajú občanov a mal by odstrániť také umelé rozpravy. Pán komisár, ako to bude s tými letmi, co-shared flights, čiže s letmi, E, ktoré si delia letecké spoločnosti. E, ako informujete v týchto prípadoch e, občanov? Myslím si, že toto je naozaj, naozaj palčivá otázka. Ďakujem. Teraz pán Obermajer, jedna minúta. Keďže sa tu spomínala aj Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť, chcel by som využiť príležitosť, aby som načrtol aj ďalší problém. Čo sa týka športových lecov v Rakúsku a v iných členských štátoch, tak sú konfrontovaní s tým, že dôležité pravidlá pre tento šport sú v dispozícii iba v angličtine príslušní športovci častokrát hovoria výborne po anglicky, ale aj napriek tomu nie je jednoduché sa zahlbiť do takejto odbornej témy a rozumieť odborný žargón v inom jazyku. Členské štáty sa snažia získať stanoviska expertov v rámci Európskej únie. Podľa mňa by bolo dobré, boli dispozícii tieto pravidlá v jednotlivých jazykoch a si myslím, že malo by to byť ak nie vo všetkých jazykoch, minimálne vo francúzštine a nemčine, aby to boli ďalšie, ďalšie pracovné jazyky komisie. Ďakujem pekne. A teraz ešte vystúpme aj Tikau. Lista neagră actualizată la 30... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ten čierny zoznam, ktorý bol aktualizovaný v roku 2006, obsahuje približne 270 spoločností zo 17 krajín. Európska únia by mala zvýšiť svoje technické kapacity na to, aby sa dodržiavali normy v oblasti civilného letectva. To znamená, aby v Európskej únii mohli lietať iba také spoločnosti, ktoré splňajú príslušné bezpečnostné normy. Zároveň sme mali pomáhať tretím štátom, aby mohli zvýšiť svoje štandardy v oblasti civilného letectva. Príslušné orgány v týchto 17 štátoch mali zvýšiť svoje kapacity aby letecké spoločnosti získali licencie, ktoré potrebujú, ale iba vtedy, keď si ich zaslúžia. Analýza tretich štátov, tá by eh, mala byť mala prebiehať tak, aby sa kontrolovali aj samotné lietadlá a malo by sa zároveň zohľadniť ku koľkým incidentom alebo nehodám došlo eh, v tejto leteckej, príslušnej leteckej spoločnosti to znamená, že je dôležité sa zamerať na infraštruktúru, o, to, o tom mali byť informované príslušné orgány a e, bolo by dôležité informovať o tomto pasažierov. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo opätovne komisia. Nech sa páči pán komisár Píbalc. Like Chcem sa poďakovať za tieto otázky. To ukazuje, že za týmto e, zoznamom sa skrýva určitý chaos. Ja sľubujem aj za pána Kalasa, že naša komunikácia s parlamentom sa e, zlepší a zabezpečím, aby všetky otázky dostanú písomnú odpoveď, pretože nebude mať určite dostatok e, času na zodpovedanie všetkých otázok. Ja si vyberiem len určité otázky teraz. Najskôr tej medzinárodnej úrovni. Komisia sa snaží o to, aby sa posilnila medzinárodná spolupráca s tretími štátmi. Podporujeme všetky štáty k tomu, aby sa pripojili k programu bezpečnostného vyhodnocovania e, lietadiel a takisto poskytujeme technickú pomoc. Spolupracujeme aj s ICAOM a zúčastnili sme sa na e, koncom marca v Montreali na konferencii na vysokej úrovni o leteckej bezpečnosti a takisto teraz rokujeme s ICAO o memorande o spolupráci. Táto otázka si vyžaduje globálny prístup samozrejme, ale mali, nemali by sme podceniť E, otázku tretich štátov. Spomeniem tu Indonéziu. Indonézia naozaj veľa investovala do modernizácie svojho leteckého systému, zmodernizovala aj legislatívu. E, e, príslušný orgán a certifikáciu a takisto dohľad nad leteckými spoločnosťami Indonézie. Dodnes Indonézia už naozaj preukázala, že v prípade štyroch E, spoločnosti e, dosiahla veľký pokrok. A toto všetko dosiahla aj s pomocou komisie a členských štátov a leteckého priemyslu. Je to postupný proces, ktorý si vyžaduje príslušné zdroje, ale komisia naozaj s týmito orgánmi aj s leteckými spoločnosťami tesne spolupracuje. Náš prístup naozaj podporuje krajiny, aby menili prístup k leteckej bezpečnosti. A toto je len jeden príklad. No a potom ďalšia dôležitá otázka informácie pre spotrebiteľov. Tu sa vyžaduje, aby e, cestovná agentúra písomne aj ústne v čase rezervácie informovala pasažiera. A ak pasažieri akceptujú cestu so zakázanou leteckou spoločnosťou, vzdávajú sa budúcich práv na náhradu. Rád zodpoviem aj ostatné otázky písomne, pretože teraz už neužívam vašu e, ústretovosť, pani predsedajúca. Srdečná vďaka. Týmto pádom končím rozpravu. A ešte sa niekto hlasí rokancom poriadku. Nech sa páči, pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa hlásim v zmysle článku 173 k rokovacom poriadku. Ide tu o vec, ktorá sa tu udiela pred niekoľkými minútami. A síce počas bodu, kde sme mali jednominútové vystúpenia, pán Hans Peter Martin v tom okamihu, kedy ste ho vyvolali a medzi tým časom, ako prišiel skutočne sem, smeroval k nám a keď sme sa ho spýtali, že či nezaspal, on, Hans, Peter Martin, hagloval a toto je porušenie pravidel v zmysle článku 9 a preto vás chcem poprosiť, aby ste zasiahli voči takémuto konaniu a chcel by som požiadať, aby ste preverili, či takéto správanie je zdokumentovateľné prostredníctvom nahrávok tejto súvislosti neakceptovateľné, aby aj keď sú tu určité, samozrejme, určité vtipné provokácie, myslím si, že takéto vtipky by to nemali byť na programe našho parlamentu. Ďakujem pekne za túto informáciu, budeme sa tým zaoberať a pozrieme si, čo sa udialo. Ďakujem pekne. Dobre, takže teraz